logística o la apuesta por una mejor movilidad urbana, un replanteamiento de la movilidad urbana, eh, tendrían, digamos, en, eh, en, eh, en las previsiones futuras de un transporte más, más sostenible. Gracias. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să um, am uh, o intervenție lungă, vreau doar să pun câteva întrebări.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 you want to say something? Otherwise Dobře, eh, děkuji za slovo. Já si myslím, že s panem Kustašerem mohu naprosto souhlasit, protože opravdu rekonstrukce a menší projekty sice nejsou tak moc vidět, ale dávají více práce. To může pan Jařembovský mi vykládat, co chce. Eh, už mi není 20, už jsem viděl spoustu věcí a právě tyhle ty drobné akce bohužel politikům trošku smrdí, protože tam není vidět eh, něco velkého, něco, co by se dalo prezentovat, zvláště před volbami. Ale to si musíme otevřeně říci, že právě rekonstrukce dávají víc práce. A ještě jedna věc vždycky se zabýváme spíš velkými projekty, než abychom se zabývali drobnými zlepšeními. Tak já vám řeknu několik drobných zlepšení. 18 kilometrů hotového železničního svršku mezi Moldavou a druhou zastávkou v Německu čeká na to, aby se tam znovu položily koleje. Mezi Sebnic a Dolní Poustevnou chybí 880 metrů kolejí a takových projektů jenom kousek přes hranice bychom našli spoustu a ty projekty se dají za desetinu, možná jenom setinu peněz, které věnujeme na velké projekty realizovat. Takže já souhlasím s panem Kustašerem, vám přeju mnoho zdaru a přál bych si vidět raději daleko více pracovních míst než velké rozmáchlé projekty, které po nás sice zůstanou, ale dnes v krizové situaci nám dají menší užitek než ty drobné věci, které nejsou tolik vidět. Děkuji. Also ich möchte mal erklären, dass ich hier keine Gegensätze zwischen diesen zwei Fragen sehe.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 Já bych rád upřel vaši pozornost na rozpočet. Já vím, že to je naprosto malicherná záležitost, která nikoho prakticky nezajímá, ale jestli mám být zpravodaj u rozpočtu, tak bych rád v historicky krátké době dostal podklady, protože bez podkladů se velmi špatně pracuje a i při volební kampani já si najdu v podvečer čas, abych to prostudoval korespondenčním šachem, abychom se spojili s ostatními kolegy. Ale řekněte mi, je to míněno opravdu vážně, že budeme připravovat rozpočet? Zatím k tomu nemám opravdu ani řádku. Bis jetzt habe ich keine einzige Ziffer zum Budget. Also.